Budeme sa venovať e, prvému prípadu, to je prípad Ibrahimu Halavu, ktorému hrozí trest smrti. Takže minúta pre pána Korao. Ďakujem, pán predseda. Ibrahim Halawa je Eh, hrozí mu eh, trest smrti za viacero eh, zločinov, ale tu by malo byť len jedno právo, právo, ktorým sa riadia protesty, demonstrácie. Odkedy si si pri moci v Egypte, viete, že je tam veľmi citlivá situácia. Chceme viesť dialog s touto krajinou aj vzhľadom na jej geografickú uh, polohu a vojnovú situáciu v susedstve. Avšak e, toto právo nie je možné zneužívať na to, aby e, bol e, udelený trest smrti ľuďom, ktorí len vyjadrili nesúhlas. My musíme vyvinúť všetko úsilie a tlak, aký len dokážeme, aby sa podarilo Ibrahima Halavu prepustiť nám ďalej pán Demesmak na jednu Demesmaker minútu. Vážený pán predseda, vidíme, ako e, írsky občan e, oslavil svoje 20. narodeniny. Prečo? Pretože vlastne uplatnil svoje právo na e, slobodné vyjadrenie svojho názoru. A teraz štrajkuje je na hľadovke a vidíme, že je situácia taká, že moslimské bratstvo nemali, otvorený, nemali otvorený pohľad, pokiaľ ide o ostatných. A vidíme, že osobné slobody sú v súčasnosti oveľa viac obmedzované ako ešte pod Umarakom. Takže sa tu porušuje ľudské práva. Keď sa tu teda hrozí s trestom smrti, tak to je jednoducho nepriateľné. Istotne to nie je uh, v súlade s väčšinou občanov tejto krajiny, ktorí si želajú demokratickú krajinu. Preto apelujem na úrady v Egypte, aby bol zabezpečený férový proces, aby to bol skutočne model pre ostatné krajiny v regióne. Ďakujem, teraz zostane slovo pani Sargentini. Ďakujem pekne, pán predseda. Ibrahim Halava bol zadržaný keď mal 17 rokov, to znamená ešte bol dieťa. Sú medzinárodné predpisy o tom, ako sa zaobchádza s maloletými vo väzení. V súčasnosti trochu už vyrástol, ale nemá sa dobre. Sa nemajú dobre ani ďalší ľudia, ktorí boli spolu s ním zatknutí. To sú ľudia, ktorí boli odsúdení v masových procesoch a ktorí vlastne E, sa iba z diálky dozvedajú, ako vlastne ten ich vlastný súdny proces prebieha. Toto je situácia, o ktorej kolegovia hovoria, že toto je vlastne Egypt, ktorý musíme mať dobré vzťahy, pretože to je náš priateľ a napriek všetkému musíme s týmto partnerom spolupracovať. Ale tento, regio- tento partner by nám mal pomôcť stabilizovať región, ale nemilme sa. Ide o krajinu, ktorá prispieva k tomu, že celý región sa destabilizuje. A vidíme, že ľudia sa postavili proti Mubarakovi, potom čo celé 10 ročia boli potláčaní. Aj v, súčas- aj v budúcnosti sa postavia proti takýmto utláčateľom. A my odhľadáme, my zavierame oči pred tým. A teraz vidíme, že Ibrahim Halava by mal byť prepustený. Robíme dobre, že sa snažíme o jeho prepustenie, ale jednoducho ignorujeme to, čo sa CC robí. A chcem povedať, že sú tu ďalšie prípady, napríklad európskych novinárov, ktorí boli takisto odsúdení a aj oni si zaslúžia spravodlivý prístup. Ďakujem pekne. A teraz na minútu dostane slovo pani Harkin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ibrahim Halava a ja máme spoločné, veľa vecí spoločných. Sme írskými občanmi a sme európskymi občanmi. V tomto kontexte si treba uvedomiť, že Ibrahim Halava bol maloletý, keď ho zadržali. Žiadam od egyptských úradov, aby bezpodmenečne prepustili eh, Halavu írským úradom. Hovorím bezpodmenečne, pretože Ibrahim Halava strávil eh, strašne dlhý čas vo väzení a jeho súdny proces sa stále odročuje hovorím, bezpodmienečne ho treba prepustiť, pretože bol vlastne odsúdený, a zo strany, bol odsúdený a Amnesty International hovorí, že je vlastne neprávom odsúdený. On a ostatní čakajú na masový súdny proces a nikto nevie, aký výsledok bude. Pochybujem, že bude slobodný a férový. A hovorím, že ho treba prepustiť bezpodmienečne, pretože írska vláda žiadala jeho prepustenie eh, prezidentským dekretom 140. Takisto E, ďakujem írským úradom za ich snahu, ako aj mojim kolegom poslancom, ktorí nastavili túto otázku v parlamente už opakovane. Predovšetkým sa chcem poďakovať Len Boylen, ktorá urobila všetko preto, aby prípad pána Halavu bol e, pre nás významný. Ďakujem pekne a teraz zostane na minútu slovo pán Kelly. Ja by som sa chcel predovšetkým poďakovať všetkým politickým skupinám za spoluprácu, pokiaľ ide o snahu nájsť riešenie a v tomto kontexte sa nám podarilo nájsť jednomyselnosť. Chcem sa mimoriadne poďakovať spoluautorom, predovšetkým pani Harkin a Lynn Boylenovej. Lynn Boylen, ako už bolo povedané, bola to jej iniciatíva, že priniesla rodinu Halavu, a takýmto spôsobom sme predložili toto uznesenie. Takisto si uvedomujem, že v Egypte je špecifické právo, ale ide mi o to, aby sme mali dobrú spoluprácu na úrovni Európskej únie a Egyptom. Ale pokiaľ ide o prípad Ibrahima Halavu, tak tamto jeho zaobchádzanie s ním nie je akceptovateľné. Írsky občan, 17-ročný, bol v roku 2013 v auguste zadržaný, uväznený a od tohto obdobia bol vo väzení v strašných podmienkach a to je jednoducho napriek, to ide proti všetkým medzinárodným dohodám, predovšetkým pokiaľ ide o dohody o ochrane dieťať. Chcem povedať, že v spolupráci s našim Charlie Flanaganom, ministrom zraničných vecí a írskou vládou chceme presvedčiť egyptské úrady, aby vyriešili túto záležitosť a navrátili Ibrahima okamžite do Írska. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pani Boylen. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja takisto chcem privítať sestru Ibrahima, ktoré, prišli, ktoré robili veľkú kampaň v mene svojho brata a ktoré e, s ktorými sme my mohli počas ostatných dvoch rokov spolupracovať. Toto uznesenie sa vyjadruje celkom jasne proti tomu, že Ibrahim, keď bol ešte mladiství, keď ho zavreli, a dali do tohoto masového procesu. A nemôže vlastne byť ani svetkom, ale nemôže ani počuť, nemôže byť ani prítomný na tomto procese. Preto podporujem túto podporu zo strany mojich politických kolegov, predovšetkým zo strany mojich írskych kolegov. Ale musíme sa predovšetkým pozrieť aj na obsah tohto spúdneho procesu pána Halavu. Chcem mi... Dnes som 20-ročný, mám 20. narodeniny a už tretí rok ich trávim, oslavujem sám. Chcel by som zaslať moje najlepšie želania všetkým tým, ktorí veria slobode a bránia ľudskosť. Tým, ktorí každý deň Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz na jednu minútu dostal slovo pán Panceri. Ďakujem veľmi pekne. Ibrahim Halava. Áno, sa teda nachádza, e, očakáva teda veľmi prísny trest, už to tu bolo povedané, a práve z tohto dôvodu sa zasadzujeme o jeho prepustenie, pretože bol zatknutý počas masovej protestácie, protestu. Bol ešte maloletý, keď ho zatvorili, ale egyptský súd to jednoducho nezohľadnil a vtedy sa vlastne takýmto spôsobom porušili aj medzinárodné hody pre ochranu práv detí. Viacerí svetkovia hovorili, že ho mučili počas vyšetrovania a vo vezení a keď ho uznajú za uh, vinného, tak mu jednoducho hrozí trest smrti. V roku 2015 v maji bolo 5 ľudí odsudených na trest, trest smrti. Jedna osoba bola rovnako stará ako Ibrahim Haleva. Každý trest smrti je nesprávnym trestom, ale je to oveľa horšie, ak tu ide skutočne o deti, o ľudí, ktorí e, sú odsúdení vo veku, keď sú ešte maloletí. To je jednoducho aj proti zmluvám, ktoré podpísal Egypt. A preto sa zasadzujeme za okamžité prepustenie týchto ľudí, ktorí boli zatknutí v ten istý deň. Ďakujem pekne. Teraz sa rečníci v mene politických skupín za EPP dostal slovo pán Hejs. Nech sa páči, vážený pán predseda. Ja sa pripájam k ostatným kolegom a vítam spoločné uznesenie všetkých strán ja ďakujem hlavne tým, ktorí neunane vedú kampaň za prepustenie Ibrahima, Ibrahima Halovýho. a vážim si prácu poslankyne Bojlan. Halový nie je len írským občanom, ako povedala poslankyňa Harkin, je aj občanom Európskej únie. Európska únia je vybudovaná na slobode, právach a základných ľudských právach, ktoré sú definované v európskych zákonoch. Nuž a my chceme, aby Európania ich dodržiavali a očakávame od tretich krajín, s ktorými máme vzťahy, že budú tieto práva dodržiavať. Ja vyžívam egyptské orgány, aby zaznamenali, že parlament hovorí jedným hlasom. Žiadam ich, aby sa uplatní článok 140, čo vyžaduje prezidentský výnos, aby halovi mohol prísť domov. A to je ktorý sa používa v iných prípadoch. Musíme hovoriť jedným, jedným hlasom a vyriešiť tento prípad. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za socialistov a demokratov dostal slovo pán Weidenholzer. Ďakujem pekne. No, že je to tragický prípad, pretože ukazuje, čo sa môže stať jednotlivcovi, keď sa neberú vážne ľudské práva a práva No a Európsku úniu. Je to jasný príklad, nie je to však len ojedinelý prípad. Ukazuje to systematické porúčovanie ľudských práv a, a zásad právneho štátu v Egypte a je škoda, že sa to deje v Egypte, pretože Egypt je pre EÚ dôležitý partner pretože je náš spojenec aj v boji proti terorizmu a my máme záujem o stabilný Egypta, ale kolegyne, kolegovia, skutočná stabilita sa dá dosiahnuť len pomocou demokracie a právneho štátu. Inak je to len ako za tlakovým hrncom, pretože ten v nejakom momente jednoducho exploduje. Ďakujem veľmi pekne a teraz za skupinu liberálov a demokratov na jednu ja jednu minútu dostal slovo pani Sáke. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. V Egypte ľudské práva, e, právny štát, právo na spravodlivý proces sú sa nedodržiavajú. Egyptiania, ktorí žiadajú slobodu a demokraciu, hovoria, že tie represálie sú teraz horšie, ako to bolo počas vlády Mubaraka. A Európska únia nemôže pri tým zatvárať oči, pretože a, a, je to len falošná predstava eh, stability. Nože, ja si nemyslím, že moslimské bratstvo sa snaží o demokraciu a ľudské práva. Eh, mňa znepokojuje dogmatizmus a sektárstvo eh, politiky, ale moslimské bratstvo, ktorí v roku 2013 demonstrovali a Ibrahim Halava, ľudské teda práva treba dodržiavať. Hromadný proces nemôže byť spravodlivým. V nedelu ako jeden zo 420 nebola prítomná, prítomný jeden z odsúdených zo 420, preto bol súd odročený. A situácia v egyptských väzeniach je neslavne známa, keďže pán Halavi je občanom Írska, žiadame jeho prepustenie. 140, ďakujem veľmi pekne. A teraz za EFDD dostáva slovo pani poslankyňa James. E, dobrý deň vám všetkým želám. Nužia no vo Veľkej Británii sa hovorí o slonových miestnosti. No a to znamená, že sa hovorí o veci, ktorá je úplne jasná, ale nikto to neuznáva. A oblasti porušovania ľudských práv Európska únia má vlastného slona v miestnosti a to je Turecko. A ja o tom dnes hovorím, pretože na každom zasadnutí v Štrasburgu hovoríme o porušovaní ľudských práv, no a dnes do obeda hovoríme o prípade pána Halavyho. Ale Turecko je krajina, e, ktorá dostala 3 milióny eur na zastavenie migračného toku, ale nič nečakáme od nich v otázkach ľudských práv. Takže aký signál to vysiela? Ja by som bola veľmi rada, e, keby z dnešných prejavov vyšlo niečo pozitívne, ale obávam sa, že to bude len horúci vzduch, dvojitý meter a pokiaľ e, nevyriešime zmetok, ktorý vznikol včera vo vzťahu k vstupu Turecka do EÚ, e, nevyriešime ani e, tie falošné signály, ktoré táto snemňa vysiela v prípadoch, ako je prípad pána Halaviho. Iným krajinám ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz na 1,5 minúty dostáva slovo pán Epiteidos za nezaradených. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ibrahim Halawi je eh, mladý jesky eh, štátny občan, ktorý od roku 2013 je vo väzení v Káhire spolu s ďalšími eh, stokami ľudí je obvinený z mnohých trestných činov, napríklad ničenie verejného majetku, ale aj vražda. V súlade s elementami, ktoré má k dispozícii EÚ. Je to tak, že proti, že boli porušené jeho ľudské práva, už dva roky je vo väzení. E, nebol pre neho usporiadaný spravodlivý proces, nemá lekárske zaopatrenie a hrozí mu aj trest smrti. Egyptiania hovoria, e, že jeho ľudské práva neboli porušené, oni hovoria celkom presne, aké, aký trestný čin spôsobil a hovorí sa, že možno prezident o milosti, aby na konci procesu nebol vynesený nad ním rozsudok smrti. Prípad je jedným z mnohých, myslím, že upozorňovaním a mobilizáciou Európskej únie a aj skutočnosťou, že prípad Alawi sleduje aj írske, írske veľvyslanectvo, že to bude viesť k tomu, že bude oslobodený Egypt je jedna z krajín, ktorá má úzke hospodárske vzťahy s Európskou úniou a to nemôžeme teraz sa kvôli tomuto prípadu a, eh, zničiť. Ale dôležité je, že je tu množstvo ďalších eh, podobných prípadov, a ktoré sa doteraz však len ignorovali. Bolo by dobré, keby Európska únia dávala pozor na to, aby a, eh, neboli porušované ľudské práva. A vidíme, že dnes sa to deje často napríklad aj u nás doma. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Venta na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ibrahim Halava. Halavi mal 17 rokov, keď bol zatnutý a odsudený spolu s 400 ďalšími ľuďmi v Káhire. Hrozí mu trest, trest smrti počty rozsudkov smrti narastajú v Egypte. 12 ľudí bolo tento rok popravených. A jeho súd bol viackrát posunutý. Po poslednom rozsudku začal hľadovku. On a ostatní si zasluhujú spravodlivý e, súd v súlade s medzinárodnými štandardmi. A hovorí sa, že údajne bol mučený. Ja vyzývam egyptské úrady, aby prepustili hlavu. Egypt musí tiež ratifikovať aj dohovor o zákaze mučenia a zákaze trestu smrti. Ďakujem pekne. A teraz pani Geringer, nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prípady porušovania ľudských práv spôsobujú obrovské obavy medzinárodnej verejnosti egyptské úrady ignorujú základné občianske slobody, ako e, slobodu zhroma, alebo právo na zhromažďovanie, slobodu prejavu a tak ďalej. Nože Iba Mihalova už je viac ako dva roky zadržiavaný. Je jedným z 500 a, e, e, z ňou svedomia. Už a oficiálne jeho súd nemôže začať, pretože žiadna z súdnych miestností, do žiadnej z nich sa nezmestí toľko obvinených. Armáda a polícia vtrhli do mešity, kde ľudia protestovali, mnohí zomreli, nož a, a keď eh, dali právo na slobodu zhromažďovania, nož a my žiadame od egyptských orgánov, aby bezpodmienečne prepustili všetkých ľudí, ktorí sú vinení z porušovania zákona, nož a každý má právo na spravodlivý súdny proces nestranným súdom. Egypt stále nerešpektuje tento princíp. Ďakujem pekne, pani Geringer. Tým sa dostávame nakoniec zoznamu rečníkov. Dostal som tri žiadosti o slovo v rámci spontánej časti rozpravy. Máme čas pre všetkých, takže na jednu minútu pán Polčák. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja vyznávam hodnotu univerzality základných ľudských práv a aj preto som šokovaný prípadom írskeho občana, občana Európskej únie. Chcem pripomenúť, že naše delegácie často cestujú do zahraničia a aj v rámci týchto ciest by sme mali vyslať osobitnú komisiu so žiadosťou na egyptské orgány, aby aj naši zástupcovia mohli tohto írskeho občana navštíviť. Ja si naozaj nedokážem predstaviť, ako sa asi cíti v nejakej smradlavej kopke egyptského vedzenia A nedokážem si predstaviť, že tak dlho čaká na spravodlivý súdny proces a bol by som za to, aby naše delegácie, ktoré cestujú do zahraničia, navštívili a nielen Ibrahimu Alavio, ale aj e, iných občanov, napríklad pobaltského občana, ktorého zadržali ruské e, orgány. Takže by som navrhovala, aby naše delegácie smerovali aj do zahraničia a navštevovali aj e, zadržaných občanov. Pán Marias minútu. Ďakujem, pán eh, predseda. Eh, my teraz eh, hovoríme o írskom občanovi, o občanovi Európskej únie, ktorému hrozí trest smrti za účasť na demonstrácii v Káhire. Egyptské orgány ešte nezačali súdne konanie, toto sa stále odkladá a trest smrti e, je naozaj e, hrozba. E, my sme vyzvali egyptské orgány niekoľkokrát, aby prepustili Ibrahimu Halavu. My môžeme len vyjadriť plnú solidaritu írským kolegom v parlamente. Európska únia musí tlačiť na zrušenie trestu smrti všade, kde ešte existuje a musí uh, zabezpečiť, aby tie krajiny, ktoré ešte stále uplatňujú trest smrti, eh, tento zrušili. Ďakujem, pán Jakobčič. Eh, Ibrahim Halava je eh, európskym občanom, je občanom krajiny, ktorá je členom EÚ a je našou povinnosťou viesť túto diskusiu v parlamente ale okrem toho musíme vyžadovať aj od vysokej predstaviteľky EU pani Mogherini, aby pripravila rozhovor s egyptskou protistranou, aby sme zabránili e, výkonu trestu smrti. Eh, Egypt je náš partner, je to vzpriateľená krajina, chceme spolupracovať s Egyptom, ale zároveň musí Egypt dodržiavať povinnosti voči EÚ, obzvlášť ak ide o našich občanov, občanov členského štátu. A um, musíme požiadať uh, egyptského prezidenta, aby eh, využil svoju právomoc a oslobodil tohto občana. Ďakujem pani McGuinness. Ďakujem, pán predseda. Ja počúvam túto diskusiu a chcem sa poďakovať e, kolegom zo všetkých členských štátov, politických skupín za podporu. Ibrahim je občanom Európskej únie a ja verím, že egyptské orgány chápu naše obavy a počúvajú nás. Musíme s nimi spolupracovať, aby sme našli uznesenie, uznesenie aby bol pán Halava prepustený a odovzdaný rodine. Ja si nedokážem ani predstaviť, aké to je E, preňho, aká je táto situácia. Včera pri odozdávaní Sacharovej ceny sme počuli, ako to je a ja dúfam, že e, táto, toto uznesenie naše nájde odozvu. Ďakujem. Pán Childers, minútu. Pani Childers. Ďakujem, pán predseda. Ja dúfam, že táto diskusia aspoň trochu upokojí e, rodinu Ibrahima, ktorá je z časti tu prítomná, ale chcem pripomenúť, že tu nejde len o situáciu v oblasti ľudských práv, ale tu ide aj o práva dieťaťa. Ibrahim mal len 17 rokov, keď ho uväznili. A koľko iných detí je vo väzniciach v tomto veku, koľko už um, život. Uh, Takže si musíme stále pripomínať, že ide o dieťa a Ibrahim je írsky občan a ja dúfam, že egyptské orgány počúvajú naše obavy a berú vážne obavy Európskej únie. Toto je aj prípad práv dieťaťa, ako aj prípad práv dospelého človeka. Ďakujem. Pán Kluny, minúta. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za príležitosť viesť túto diskusiu. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí podporili tento návrh a chcem zablahoželať pani Bojlenovej eh, k jej úsiliu. Vítam aj rodinu Ibrahima Halavia, Halavu. Eh, to najdôležitejšie v tejto diskusii je, aby tento mladý človek bol prepustený. Je to dieťa, má len 17 rokov, keď bol zatknutý a uväznený. A myslím si, že toto musí byť prítomné vo všetkých diskusiách. Teraz má 20 rokov a e, treba aby egyptské orgány uznali, že ide o írskeho a európskeho občana, aby ho prepustili, aby sa mohol vrátiť k svojej rodine a do Írska. Chápem, že Egypt má svoje vlastné e, systémy, ale e, európsky občan nemôže byť väznený e, tak dlho. Toto je veľmi zložitá situácia pre osobne pre Ibrahimo, Ibrahima, ale treba si stále uvedomovať, že bol ešte len dieťa, keď ho zatkli. Mal 17 rokov. Ďakujem, pán komisár. Máte príležitosť e, opäť e, sledovať túto e, diskusiu, keď ide o írskeho občana, pán komisár. My sme hlboko znepokojení možnosťou, že jeden z našich občanov je vystavený hrozbe trestu smrti Ibrahim je írsko-egyptský občan a teraz mu hrozí nielen dlhotrvajúce súdne konanie, ale aj trest smrti. My pozorne sledujeme situáciu Ibrahima Halavu, odkedy bol v roku 2013 uväznený a vysoká predstaviteľka Mogherini je v pravidelnom kontakte s egyptskými orgánmi ohľadom jeho prípadu. E, je to konzulárna záležitosť, ale my podporujeme Írsko a v snahe e, prepustiť e, Ibrahima a zabezpečiť mu dôstojné podmienky. A zároveň e, pristupujeme k tomuto prípadu aj v širšom kontexte, v kontexte e, riešenia situácie v oblasti ľudských práv v Egypte. Minulý mesiac sme e, viedli dialog prvý po piatich rokoch s Egyptom o situácii ľudských práv a toto je obzvlášť relevantné a v tejto situácii nabádame Egypt, aby dodržiaval medzinárodné právne normy, aj pokiaľ ide o súdne konania a o to, aby sa Egypt vzdal masových súdnych, hromadných súdnych konaní a aby sa vzdal trestu smrti E, vyjadrili sme silnú opozíciu voči trestu smrti v, aký, v akomkoľvek kontexte a naďalej diskutujeme s Egyptom o otázkach spravodlivosti v rámci asoci, asociačnej dohody EU-Egypt a e, nabádame k ďalšiemu zlepšeniu v oblasti e, justičného systému, aj e, pokiaľ ide o e, maloletých, ktorí sú držaní v zadržiavaní vo väzení s dospelými a ktorí sú súdení ako dospelí a nie e, súdom pre mladistvých. E, e, áno, sme si vedomi toho, že Ibrahim Halava mal len 17 rokov, keď ho zatkli. Takisto protestujeme proti hromadným súdnym procesom, čo ide proti zodpovednosti jednotlivca, kde sa vznášajú obvinenia proti celej skupine. A takisto sme kritizovali porušovanie článku 9 Medzinárodného dohovoru o občianských a politických právach sme e, potešení dobrou spoluprácou s parlamentom v našom úsilí zlepšiť e, situáciu v oblasti ľudských práv v Egypte a nadalej sa spoliehame na spoluprácu a vašu podporu. Ďakujem. Ďakujem. Pán komisár Stylianides. To znamená, že môžeme uzavrieť.